z sídla Európskeho parlamentu, odkiaľ dnes vysielame. Dobrý večer, srdečne všetky zdravím z Európskeho parlamentu, z Bruselu. Ako vidíte, dnes sa toto sídlo stalo jedným veľkým televíznym štúdiom. Dnes sme tu v deň, keď Európania volia svojich e, zástavcov v Európskom parlamente vo všetkých e, členských štátoch. Budeme teraz hovoriť o budúcnosti Európskej únie. Budeme hovoriť v rôznych jazykoch, takisto ako Európa, ktorú zastupujeme. Zastupujeme tu rôzne krajiny, rôzne kultúry a vďaka vynikajúcej práci tlmočníkov v Európskom parlamente si budeme navzájom rozumieť. Budeme hovoriť o budúcnosti Európy. To je titulkom našej diskusie. Budeme hovoriť o otázkach, ktoré ovplyvňujú budúcnosť tohto parlamentu, ale aj komisie. Položíme si otázku, či Lisabonská zmluva má budúcnosť, či hospodárska kríza je hrozbou pre Európsku úniu, či môžeme postaviť e, Európu s euroskeptickými vládami. Aby som predstavil teraz našich hostí, máme tu pani Margot Wallström zo Švédska, je podpredsedníčkou Európskej komisie a tiež komisárkou pre medziinstitucionálne vzťahy a komunikačné stratégie je jednou z ľudí, ktorí sú zodpovední za vysvetľovanie európskej verejnosti to, čo presne robí Európa a čo je úlohou. Ďalej tu máme um, Mario Sepio, ktorý je predsedom uh, ECOSOKu. Je to človek, ktorý vie mnoho o sociálnych právach, o súčasnom dianí uh, v európskom hospodárstve. Dobrý večer. Našim tretím hostom je ďalší Talian Ricardo Periši, je to člen Inštitútu medzinárodných záležitostí v Taliansku a tiež e, má široké skúsenosti v pôsobení európskeho priemyslu. Dobrý večer. Ďalej Jose Maria Casado, ktorý je profesorom na univerzite v Kordove. Je ekonomom a predsedom inštitútu e, e, Žana Moneta. A ďalej tu máme pána e, Richarda Sinota, ktorý je profesorom na univerzite v Dubline. Je to odborník na verejnú mienku v Európe a tiež veľmi mnoho vie o Eurobarometrii a európskej politike. Dobrý večer. Ďalej tu máme Kristínu Siganidu, ktorá je gréckou novinárkou z, zo stanice ERT3. Dobrý večer, Kristín. A taktiež e, tu máme Dominiku Kčokovsku. ktorá zastupuje noviny Gazeta Biborča. Je to, sú to jedny z najprestižnejších novín nielen v Polsku, ale v celej Európskej únii. Dobrý večer. Na úvod dáme slovo pani Volstrom jednou z obáv počas týchto volieb je obava, ktorá sa týka účasti. Neviem, aké máte vy osobné dojmy e, z účasti na týchto voľbách. Zdá sa, že je to taký zmiešaný obraz. Niekoľko krajín zaznamenalo zvýšenú volebnú účasť. Vo väčšine členských štátov je účasť rovnaká ako pri posledných voľbách a v v niekoľkých členských štátoch je účasť nižšia ako posledný krát a mnoho faktorov ovplyvňuje tieto výsledky a volebnú účasť. E, ukazuje sa aj z prieskumu Eurobarometra, že národné rozprávy, do akej miery sa uskutočňujú a do akej miery sa Európa odzrkadľuje v týchto diskusiách na národnej úrovni, tiež ovplyvňuje vnímanie voličov a ako vnímajú svoje právo voliť. Bude to problém pre vytváranie Európy, ak parlament by mal zvýšené právomoci. Mohlo, mohla by táto nízka účasť stiahnuť počet zastupcov v parlamente? Ja si myslím, že nie, pretože to by zvýšilo legitimitu fungovania Európskeho parlamentu a tie všetkých zasudcov v tomto parlamente. Funguje to rovnako ako v národných parlamentoch, aj keď sa nedá povedať, že na istej úrovni už nie je legitimita, pretože e, demokracia nie je niečo statické, je to niečo, čo sa neustále vyvíja a mení, teda musíme sa neustále snažiť aby sme zabezpečili, že to bude skutočne zastúpené v diskusiách na národnej úrovni a v národnej kultúre a naďalej sa musíme o toto snažiť. Okrem toho, v týchto voľbách jednotlivci znamenajú o mnoho viac eh, ako v národných voľbách. Teda často si ľudia vyberajú konkrétnych kandidátov. A aj to malo vplyv eh, na výsledky. Pán Synod, ešte jedna otázka k Eurobarometru. Požiadali si o slovo, pán Synod. Ja súhlasím s pani Wallström. Je veľmi dôležité snaží sa zvýšiť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu. V súčasnosti je to pod 50 a aby som nadviazal na to, čo ste hovorili, v troch krajinách, jednou z nich je Dánsko, tam neustále prebiehajú konštitučné referenda o inej téme a hovorí sa tam aj o rôznych e, otázkach, ktoré sa týkajú monarchie. A mnoho voličov sa snaží, aby prešla táto legislatíva, ktorá bude znamenáť veľkú reformu. Je to dosť nezvyčajná téma pre referendum pre nás v Európe, teda e, v troch krajinách sa zvyšilo, vo štvoroch sa, štyroch sa to znížilo a v troch e, bola úrovne rovnaká. Ale ja si myslím, že bude to dôležité aj pre ďalšie výsledky. Pán Sinot mal malý problém s mikrofónom. Myslím, že sme si rozumeli. Prosím vás, snažite sa hovoriť do mikrofónu. Áno, v tomto s vami súhlasím. Hovorili ste o eurobarometrii, hovorili ste o problémoch, e, ktorým môžeme čeliť. Áno, súhlasím s pani komisárkou Valstrom o tom, e, aký význam má volebná účasť, pretože účasť je taká nízka, ako je. Je to pod rovňou 50%, 45 až 50% podľa toho, ako sa presne meria. A to je vážny problém, pretože keby sme mali vytvoriť e, graf voľne Európskeho parlamentu, zvyšuje sa, ale keď sa pozrieme na všetky voľby od roku 79, účasť sa postupne pomaličky znižuje. A to je dosť vážny problém. Ja to vnímam rovnako ako výsledok hlasovania tohto týždňa v niektorých krajinách. V troch krajinách sa účasť zvýšila ale z veľmi nízkej pôvodnej úrovne. Jednou z nich je Dánsko, kde prebehlo konštručné referendum o, o rôznych problémoch pri nástupníckých osobách, ktoré um, vstupujú na trón. Nie, mnohí voliči by podporili takéto opatrenie. V štyroch krajinách eh, sa účasť znížila a v troch krajinách ostala na rovnakej úrovni. Teda skutočne je tu veľký problém, ako prispôsobiť e, záujem občanov s e, významom práce Európskeho parlamentu. Je to úloha parlamentu voči e, pôsobeniu rady, spolurozhodovaniu a tak ďalej. Teda musíme sa pozrieť na dôvody takéto nízkej účasti. My navrhujeme a predkladáme dva dôvody. Po prvé, zjednodušenie procesu volenia v podstate nie je veľmi dobrým nápadom eh, zorganizovať eh, voľby do Európskeho parlamentu v nedelu, v príjemné slnečné popoludne v júni, pretože ľudia o mnoho radšej trávia čas iným spôsobom eh, v takomto čase. Je to dosť praktický pohľad a v podstate ide o to, aby sme mobilizovali voličov, aby sme ich primeli k tomu, aby chceli voliť zástupcov do Európskeho parlamentu. A to je tá veľká otázka. E, no- Áno, takže máme tu niektoré štáty v Európe, kde dnes nebolo vôbec pekné počasie. Napríklad Belgicku nesvietilo slnko, Španielsku tiež to nebolo bohvie čo. Samozrejme, e, pán Kasado, by bolo možné posunúť ten termín tak, aby e, vlastne sa voľby nekonali, keď sú ľudia na dovolenke. Áno, čo sa týka dlhodobého výhľadu, počasia, tak samozrejme to je veľmi zložité, preto je bolo veľmi zložité nájsť nejaký vhodný termín na voľby. Rozhodujúce je to, že je tu množstvo faktorov, ktoré v tomto procese zohrávajú určitú rolu. A okrem toho si musíme uvedomiť, že tento proces začal v roku 1979. A toto viedlo až voľbám roku 2004 a jednoducho aj teraz vidíme, že tie výsledky nie sú také, aké sme očakávali. Ale rozhodne by sme nemali vešať hlavu. V žiadnom prípade. Nemalo by nás to vôbec odstrašiť a mali by sme preto plánovať ďalej budúcnosť Európy. Čo by sme v každom prípade mali posilniť, je to, aby sme tak povedať sformovali Európu a snažili sa priblížiť našim občanom a ukázať im to, že mnohé veci sú realizovateľné a že musíme podstatne silnejšie zapojiť našich občanov do zodpovednosti. A napríklad aj dnešné diskusie, napríklad, ktoré sa týkajú budúcnosti Lisabonskej zmluvy, kde vieme, že napríklad sa zmení úloha Európskeho parlamentu, kde sa zmení tá, tá mocenské postavenie parlamentu, to bude dôležitá tá rovnováha. Takže takto to bude, to sú dôležité otázky. Pán Sepi ak teda chceme mať, a teda ak by sme mali silnejšie inštitúcie v Európe, ktoré mali vyššiu mieru moci, boli by ináč vnímané občanmi? Ja si myslím, že tento problém nie je čisto logistickým problémom. To znamená, že výsledok volieb asi nezávisí od dátumu. Tie dôvody sú politického charakteru. Dnes ráno, keď som išiel voliť, tak som si položil otázku, prečo vlastne by som mal voliť? A konec koncov, samozrejme, boli tam aj isté prekážky a jedna z týchto prekážok to sú vlády. Jednoducho, vlády hovoria stále, že no, problém je na európskej úrovni. A takto sa vlády snažia zakryť svoju neschopnosť. A potom, čo sa týka volebnej kampane, nebola to vlastne európska volebná kampaň, bolo to 27 národných volebných kampaní. A iba z časti tam išlo o európske témy. Pre všetkým to išlo o vnútroštátne témy. Napríklad, čo sa týka ekosoku, tak tam, keď si pozrite tie diskusie, tak sa neustále hovorí o tom, aké sú väčšiny, kto je v opozícii, potom sa hovorí o internej opozícii, aj v rámci určitej väčšiny. No, je to veľmi zložité. Dalo by sa povedať, že u nás možno tá predvolená kampaň vyzerala úplne ináč ako v iných štátoch, ale zoberme si Belgicko ako príklad. Neustále tam dôležitú úlohu zohrával etnický problém a jazykové riešenie. Potom zoberme si Írsko, tam ide tiež stále o zásadnú otázku, či viac alebo menej regulácie. No a tá samotná hlavná prekážka a myslím si, že to chcel naznačiť pani Wallström, je to, že Európa má imič byrokracie, že je to nejaká veľmi vzdialená inštitúcia od občanov a tu si musí človek položiť otázku, čo môže viesť občanu k tomu, aby išiel voliť, aby, čo spraviť, aby občan volil za Európu. Ako môžeme vysvetliť našim občanom, že globalizácia môže byť tiež riešená určitou sociálnou komponentou. Preto sú to dôležité otázky, prečo občania majú voliť. A nehovorím to preto, že ja by som bol pesimistom. Ale ja osobne si napríklad myslím, že tie výsledky konec koncov zhruba zodpovedajú aj tým výsledkom pri posledných voľbách. Dôležité je to, aby Európsky parlament sa profiloval, toto je určitá možnosť a ak teda Európsky parlament chce, tak môže určovať e, líniu do budúcnosti prostredníctvom Lisabonu, bude mať podstatne viac rozhodovacích e, kompetencií. Áno. A teraz máme presne 9 hodín a teraz aj RT3 vysiela, teda aj Kristýna máte možnosť položiť otázku divákom. Pán Sinot, ako je váš, aký je váš názor na Lisabonskú zmluvu? Myslím si, že opätovne nejaký problém s prekladom. Mohli by ste, prosím, položiť tú otázku ešte raz. Myslíte si, že e, celý ten príbeh okolo Lisabonskej zmluvy sa skončí šťastným koncom? Všetky e, veci naznačujú tomu, že áno, že tomu tak bude e, je tu stabilná miera podpory asi viac ako 60 v nedávnych prieskumoch verejnej mienky e, od februára e, v našej krajine, v Írsku. A myslím si, že e, práve toto možno pripísať úspešným rokovaniam medzi írskou vládou a partnermi na európskej úrovni tieto rozhovory sa ešte nedovršili, skončia sa vlastne tento mesiac v júni ale e, veľmi dôležitou mierou prispeli. Takisto e, e, opakované referenda sú čím si ako procesom učenia, takže ľudia sa nejak rozhodnú a potom je to nejaká sebareflexia následne bez nejakej bezprostrednej kampane. Ale ďalšia vec, ktorá by, ktorá by mohla ohroziť tento happy end, je to, čo sa udeje vo Veľkej Británii pridám hneď takú nepríjemnú otázku. Povedzme si, že Íri povedia áno, Češi podpíšu zmluvu a potom to bude David Cameron, ktorý e, usporiada to e, želané e, referendum, ktoré si tak veľmi želá v svojej krajine. Ide o, to, o tú následnosť, o tú postupnosť. Ak to bude tak, ako ste povedali, Írsko, Česko a tak ďalej, tak by to nemalo byť problémom, pretože Briti sa budú musieť jednoducho len rozhodnúť. Ale ak by v Británii došlo k náhlej zmene e, pri moci a David Cameron by e, sa stal premiérom e, v dohľadnom čase a dal by, dal by vlastne Lisabonskú zmluvu ako tému referenda predtým, než sa referendum udeje v Írsku, to by mohol byť problém. Takže Íri by potom mohli hovoriť, že Briti rozhodli a nie je to už našou zodpovednosťou. Takže bez toho, že by došlo k ratifikácii, eh, alebo dokonca je možný scenár, kde Briti to potvrdia a nebudú musieť Íri, takže eh, navzájom eh, sa môžu odkazovať na to opačné referendum. Pani komisárka, myslíte si, že voľba nového predsedu komisie sa má uskutočniť po írskom referende, tak ako to navrhol pán Sarkozy? Myslím si, že toto je téma, o ktorej budú musieť hovoriť e, na júnovom Európskom samite predstaviteľi európskych krajín. O tom treba naozaj diskutovať, e, rozhodnúť o, tom postupe, o tej postupnosti udalostí. E, o tomto mi je naozaj teraz ťažko špekulovať. Pán Casado, myslíte si, že socialisti by mali navrhnúť tiež svojho kandidáta na predsedníctvo komisie? Nuž, e, nie som e, e, expertom na politické otázky, ale moje, moje akademické pozadie mi hovorí, že bola by to, bol by to normálny postup. Je to otázka zabezpečenia toho, aby to bola rovnováha medzi politickými skupinami. Politickými skupinami, ktoré vlastne tvoria európske politické spektrum ak dojde k rokovaniam, ktoré by si žiadali zmenu, tak tomu tak naozaj nakoniec možno aj bude, ale bolo by to výrazné e, prekvapenie na základe terajšieho vývoju, ak by došlo k takémuto rozhodnutiu. Je to veľmi dôležitá otázka. Španielská vláda už e, e, vyložila svoje karty a povedali, že podporia súčasného pre, predsedu komisie Myslím si, že naozaj európska politika nám môže e, byť zdrojom prekvapení. Nič nie je nemožné. Naozaj tomu tak je. E, po posledných mesiacoch e, počas krízy sa mnoho ľudí stiažovalo, že Európa nerobí dostatočne veľa, aby napravila krízu, ale samozrejme Európa nemá k dispozícii tak veľa prostriedkov. Chcem sa opýtať pani komisárka, vy si myslíte, že komisia Európskej únie aj parlament by mali mať viac právomoci, viac možností zakročiť v takýchto situáciách? Ja si myslím, že to súvisí s tým, či Lisabonská zmluva bude alebo nebude ratifikovaná. Ide tu o distribúciu právomocí medzi inštitúciami a tiež ide o to, do akej miery má k dispozícii moc Európska únia. A tiež tu ide o to, komu budeme prezentovať Európsku úniu, či bude Európa hovoriť jedným hlasom aj na medzinárodnej scéne. E, mali sme to ako prioritu na našom programe v komisii od samého počiatku tejto krízy a myslím, že aj Barosová komisia zakročila veľmi rýchlo a snažila sa veľmi jasne pomenovať európsky záujem v celom tomto úsilí, ako môžeme dosiahnuť, že budeme konať spoločne a spolupracovať v boji proti kríze. Celkom iste sa budeme musieť tomuto venovať aj naďalej. Budeme sa musieť snažiť konať účinnejšie, pretože práve takto môžeme získať legitimitu, môžeme prejaviť voličom, že je možné a my sme schopní vyrovnať sa s krízou a s výzvami, s politickými výzvami, ktorým čelíme. A tiež e, to musíme robiť e, tým najsprávnejším spôsobom. Teda ja si myslím, že sa môžeme mnohé poučiť a môžeme už veľmi jasne prezentovať výsledky. Po prvé parlamentu a politickým skupinám môžeme povedať, nebojte sa politickej konfrontácie, pretože toto si práve voliči všimnú, práve toto ich bude zaujímať. A členským štátom môžeme povedať, snažte sa o to, aby v doma, domácej scéne bola aj európska dimenzia, pretože to nestačí iba viesť domácu agendu v európskych voľbách a napokon je potrebné povedať eh, aj komisii, aby sme sa snažili lepšie počúvať, eh, spolupracovať a snažiť sa posúvať do budúcnosti. No a napokon eh, musíme zvý, dosiahnuť zvýšené zastúpenie žien na všetkých pozíciách, na všetkých úrovniach, pretože ženy môžu prispieť týmto veciam veľmi výrazne. Zdá sa, že problém spočíva v tom, že mnohí ľudia, mnohé vlády v Európe tvrdia, že chceme silnejšie inštitúcie, chceme, aby viac konali, ale v podstate im nechceme dať túto moc k dispozícii, pretože iní by sa museli vzdať svojej vlastnej moci. Profesor Paríž, myslíte si, e, že európske občania a vlády v Európskej únii sú ochotní dať viac právomoci Európskej únii? Občania Európskej únie nikdy nemali možnosť e, skutočne pochopiť e, celú problematiku a diskutovať o tejto problematike, pretože vedia iba to, čo im vlády povedia. Vlády im povedia iba to, že Brusel je zlý, iba ak sa dá predstierať, že to, čo urobil Brusel, urobili vlastne oni a potom to prezentujú v pozitívnom svetle. Národné vlády, aspoň teda väčšina z nich, nechcú, aby inštitúcie mali viac právomoci, pretože si chcú tieto právomoci prenechať pre seba. Budú ochotné im poskytnúť tieto právomoci iba vtedy, ak bude možné veľmi jasne demonstrovať, že to je jediný spôsob postupovania. Vždy to tak bolo. Ale tu je práve úloha európskych inštitúcií, je to úloha komisie, parlamentu, aby sa o toto snažili. Ja, je mi veľmi ľúto komisárky Valstrom, ale v podstate, prepášte pani komisárka, ale v tejto kríze komisia bola úplne neprítomná. Jediná inštitúcia, ktorá skutočne zasiahla, je Európska centrálna banka. Parlament sa blížil k svojim voľbám, komisia nič nerobila nezasahovala, nevyjadrovala sa a jediná inštitúcia, ktorá skutočne niečo e, dosiahla, bola Európska centrálna banka a vlády nám tvrdia, že dokážu sa vysporiadať s touto krízou tým, že budú konať koordinovanie, ale zdá sa, že to tomu tak nie je. Avšak e, toto verejnosť nikdy nedostala vysvetlené. E, Súhlasím s Mariom Sepim, ktorý tvrdí, že kampáň fungovala na národnej úrovni. Ale druhým problémom a zlyhaním bol, boli tzv. európske politické strany, pretože tieto v skutočnosti vôbec neexistujú. Mali jedinečnú príležitosť urobiť politickú otázku z vymenovania predsedu nadchádzajúcej komisie a nevyužili túto možnosť. Neexistuje žiadna európska politická strana. Existujú skutočne iba vtedy, keď sa dohadujú o tom, ako si rozdelia zrele v Európskom parlamente, ale v priebehu kampane sú národnými politickými stranami a v ich eh, kampaniach sú národné témy. A práve tu bola najväčšia príležitosť. Výsledkom toho je, že okrem nízkej účasti výsledkom týchto volie bude aj to, že bude narastať popularita extremistických pravicových eh, a ľavicových politických strán. A to je skutočne eh, veľmi nepríjemný signál a varujúci signál nielen pre Európsku úniu, ale pre susedné okolité krajiny. So Extrémna pravica zdá sa, že uh, zaznamenala dobré výsledky tie nacionalistické strany. Myslíte si, uh, pán profesor Sinot, že by sme si mali robiť obavy kvôli tomu, že v časoch krízy sa rozširuje nacionalizmus? V podstate dochádza k tomu, e, že Jeden z najvýznamnejších výsledkov Európskej únie bolo e, naplnenie vnútorného trhu a v podstate to bola úloha, ktorá sa dala dosiahnuť relatívne ľahko, pretože si to vyžadovalo veľké úsilie a iniciatívu, ale v podstate už panovala dohoda o tom, že je potrebné takto postupovať, ale potom sme sa dostali do konfrontácií s rôznymi inými politickými témami. E, niektoré z nich sú o mnoho komplexnejšie. Otázky imigrácie, otázky pluralizmu a tak ďalej. Tieto občania vnímajú o mnoho bytostnejšie ako ostatné témy a práve v časoch krízy sa to prehlbuje a potom konajú tak, aj keď prejavujú svoj názor vo voľbách a podporujú extremistické strany. Práve to e, zdôrazňuje potrebu e, debaty medzi tými hlavnými veľkými politickými stranami tieto politické strany, ako európske politické strany, sú nepochybne slabé, ale e, veľmi ťažko sa dá predvídať, ako by sme to mohli zavranie prekonať. To zrejme sa zhodneme na tom, že je potrebné nastoliť proces politizácie politickej debaty a to nielen v rámci parlamentu, ale aj v rámci pôsobenia parlamentu a iných inštitúcií. Musí to byť proces vytvárania koalícií aj nad rámec politických skupiny, ale aj nad rámec inštitúcií my sa o to musíme postupne snažiť, e, pretože Lisabonská zmluva to nezmení túto situáciu, pretože táto si vyžaduje skutočne minimálne zmeny a to do takej miery, že Dáni sa dohodli, že o tom nebudú ani hlasovať. Tie zmeny sú natoľko minimálne podľa nich. Teda Lisabonská zmluva nezmení situáciu a ja e, skutočne nevidím žiadnu veľkú ochotu pre ďalšie veľké ústavné zmeny po uzavretí Lisabonskej zmluvy. Áno. Sú tu, je tu záujem od pána Sepiho a aj pána Persiša reagovať, čo sa týka európskych politických strán. Nastal tam určitý pohyb, a napríklad vidíme, že určitá iniciatíva a začala v Írsku a je to fenomén Libertasa. A je to určitý fenomén, ktorý sa snaží preniesť na paneurópsku úroveň. a funguje to tak, že nie je tu snaha niečo vybudovať, je to skôr snaha o lepšiu koordináciu anti-Európanov. No aký je váš názor? Ja by som chcel povedať, že podľa mňa bolo tiež veľmi zásadné to, že sa podarilo vytvoriť spoločný trh. Bolo to veľmi zložité a rovnako zložitá otázka je Európska ústava, a radšej by sme asi nemali hovoriť o zmluve, ale radšej o ústavnej zmluve, aby to by zodpovedalo realite lepšie. Ale bez hľadu na to, táto zmluva obsahuje určité obsahy, ktoré môžu zabezpečiť určitú dynamiku riadenia Európy. Môže to zabezpečiť určitý pokrok, sa riešia otázky predsníctva, potom tam bude aj otázka predseda rady, ktorý bude zvolený na dlhšie obdobie, Áno, nastali tam určité problémy, určité omeškanie, ale ten problém, ktorý tam je pri zmluve, je, že e, je to veľmi zložité a je to ťažko pochopiť. A jednoducho bežný človek to nevie, nedokáže čítať. Potom je tu aj charta základných práv, aj keď je to samozrejme dodatkový protokol, ale konec koncov bude to súčasťou tej zmluvy. A práve preto je dôležité to, že si musíme uvedomiť aj to, ako sa riešia otázky rasizmu alebo xenofóbie, tie fenomény, ktoré, ktoré odmietame. Čo ja by som chcel ešte na tomto mieste povedať? Čo sa týka mojich obáv, netýka sa to takého politického náhľadu, ale chcel by som povedať, že čo sa týka pravice, tak sa obávam, že ako oni ovplyvňujú verejnú mienku. Jednoducho e, ľudia sa boja do určitej mery globalizácie, ale myslím si, že nemáme sa čo obávať. Podľa môjho názoru je nutné sa na to pozerať tak, že aká je verejná mienka, tá vychádza väčšinou z toho, že sú tam určité pocity, ktoré sa dostali na povrch a občianská spoločnosť podľa mňa musí na to reagovať. Takéto aspekty jednoducho si musíme uvedomiť, že musíme proti ním bojovať a musíme tu vytvoriť európske hodnoty. Pán Peresič a potom otázka Kristiny. Je to veľmi eh, rozšírený zvyk hovoriť to, že to, čo sa urobilo, je jednoduché a to, čo bude nasledovať, bude veľmi zložité, takmer nemožné. Keď sa podpisovala zmlu- rímska zmluva, tak e, mnohí hovorili, že nikdy nie je realizovateľná, nikdy sa nebude dať zrealizovať colná únia. Potom sa hovorilo, že spoločný trh je nerealizovateľný a neskôr sa hovorilo, že Európa nikdy nebude existovať. A teraz hovoríme, že ďalší krok je nemožný. To je, to je typický európsky jav. Myslím, že vy hovoríte o tom, že že e, je to krok od, e, od relatívneho nie, konsenzuálneho procesu o spoločnom trhu k, e, k politizácii. To znamená, ľudia sú konfrontovaní s otázkami, ktoré naozaj dopadajú na ich e, život e, s postupujúcou integráciou a to e, by mal riešiť politický systém. To by bolo pravdou, ak to, čo máme na stole, by E, zakotvovalo Európsky federálny štát, ale takým niečím to nie je. Ak poviete, že euro, spoločná mena, nie je vysokopolitickou témou, tak poviem, že nie. Je to veľmi politická téma a je to napriek tomu veľký úspech. A dám vám aj ďalší príklad toho, čo by bolo naozaj nevyhnutné. Na poslednom stretnutí G20 v Londýne boli prítomní dvaja Američania, jeden Číňan a 10 Európanov. To je naozaj e, groteskné. Nikto nás neberie vážne. Je možné, aby pri spravovaní nového svetového systému sa zúčastňovala Európa v prítomnosti desiatich Európanov za rokovacím stolom. A samozrejme, že sú tu európske vlády, ktoré bojujú za to, aby sa dostali e, k tomu rokovaciemu stolu. E, nárast toht, e, významu tejto G20 môže ohroziť význam Európskej únie. Pani Wallström, čo si o tom myslíte? Musím povedať, že politická pamäť je veľmi krátka a samozrejme, že vy máte právo smyslieť si, čo chcete o tých ambíciách, smerom e, k návrhom komisie, ale jedna inštitúcia, ktorá počas tejto ekonomickej e, krízy sa snažila definovať e, nápady toho, čo by sme mohli urobiť, čo by sme mohli ponúknuť proti tejto kríze, bola komisia. My sme boli tí jediní, ktorí sa snažili zaviesť takúto perspektívu, pretože veľké členské krajiny, dokonca aj veľké členské krajiny, popierali, že by bolo potrebné prijímať e, akcie na celoeurópskej úrovni a všetky na rôznych úrovniach postupne zaviedli protekcionistické opatrenia a práve tu e, nastupuje úloha komisie. Môžete na to mať názor iný, ale naozaj chcem obhajovať úlohu komisie v tomto. Takisto sme zabezpečili e, naše kreslo na e, zasadnutí G20 komisia má svoje, svoje miesto tam hovoriť e, v mene Európy, to je pre budúcnosť dôležité a nebuďme tu prosím e, cynickí, pretože sme naozaj urobili mnoho vecí, na ktoré možno nadviazať vrátane toho, že komisia umožni, umožnila sformovať európske politické nadácie, ktoré e, pomohli k tej diskusii, ale treba tú diskusiu posunúť ešte ďalej. Treba mať paneurópske európske strany, treba zabezpečiť, aby v tých domácich diskusiách tá európska perspektíva bola prezentná, aby bola zakotvená v národných politických stranách, pretože bez tohto prvku bude zložité e, zmobilizovať voličov. Povedal som už, že Kristýna chce položiť otázku, ale ešte pán Kasa chce ešte čo si povedať? Nemyslím si, že G20 znižuje politický význam Európy. E, iba redukuje politický význam G8. To je iný, iný globálny kontext. Už to nie je len ten vzorec e, veľmoci plus e, Rusko, ale sú tu aj novo sa vynárajúce, e, menej rozvinuté ekonomiky a krajiny a veľmi často v blížiacej sa budúcnosti budú rozhodnutia smerovať cez G20 a Európa tu bude musieť hovoriť e, spoločným hlasom. A príklad vplyvu, rastúceho vplyvu Číny v Latinskej Amerike a v Afrike môže byť uvedený. Toto sú všetko veci, ktoré znamenajú, že Európa by mala mať záujem hovoriť jedným hlasom a určite Lisabonská zmluva v tomto smere bude nápomocná a preto my všetci, pre, ktorí myslíme proeurópsky, by sme mali e, sa e, postarať o to, aby tu bol happy end. Nejde tu o nejakú len náhradu Európskej e, ústavy, je to neustály progres, pokrok vo svete a vieme, že Európa môže postúpiť len vtedy, keď bude hovoriť spoločným hlasom. Final, eh, si no Mám tu jedno eh, číslo, ak dovolíte. Eh, konečná účasť bola 43% v týchto voľbách. Takto si to zhruba očakávali? Alebo mm, prvé údaje boli veľmi, veľmi pesimistické a médiá uvádzali, že predpoklady sú o mnoho nižšie, ako je konečný výsledok. My sme očakávali, že e, ten obraz bude takýto zmiešaný, ale myslím, že to znamená iba toľko, že sa z tohto musíme poučiť. Všetky inštitúcie sa z toho musia poučiť, ale aj členské štáty. A práve na to, sa musíme teraz sústrediť. Musíme sa snažiť zlepšiť náš kontakt s občanmi. Pán Synod, ak dovolíte, pani komisárka, musím povedať, že tento výsledok nie je zmešaný, je to zlý výsledok. Zohľadňujú všetko to úsilie, koordináciu medzi Európskym parlamentom a komisiou o v súvislosti s plánmi, s komunikačnou stratégiou a tak ďalej. Musíme si však položiť otázku, kvôli čomu je takto nemožné posunúť toto číslo niekam inám, pretože skutočne sa to opäť znížilo o 3 alebo 4 desatiny percenta. A legitimita parlamentu bude týmto ovplyvnená. Ak sa mu nepodarí prepojiť svoju činnosť a dianie v Bruseli a v Štrasburgu s tým, čo sa deje v každej jednej členskej krajine. Čo by sme mali očakávať? Voliči nie sú hlúpi. Boli sme svedkami kampane, ktorá bola v plnej miere iba národnou kampaňou. A napriek tomu nebola to národná kampaň. Bola to skutočne skutočný prieskum verejnej mienky a ľudia sa rozhodli, že budú hlasovať v súlade so svojimi národnými pocitmi a presvedčeniami. V tejto rozprave nebola vôbec prítomná Európa ak niekto tvrdí, že Európsky parlament nie je dostatočne legitímny, je to chyba. V strednodobých eh, voľbách v Európskom kongrese menej ako 30 voličov sa zúčastnilo na voľbách a napriek tomu Kongres Spojených štátov je eh, takmer najlegitimnejším parlamentom na svete. Teda ak Európsky parlament vo svojej súčasnej podobe so 43-percentnou účasťou chce vykonávať a navýšiť eh, právomoci, ktoré má k dispozícii, nikto sa nebude stežovať, eh, všetci ich v tom podporia. Dokonca možno ľudia v najbližších voľbách eh, prídu voliť ešte ochotnejšie, pretože vedia, že ide o mnoho viac. Ja si myslím, že zvýšiť volebnú účasť môžeme tým, že budeme politizovať eh, debaty o všetkých týchto témach a súhlasím aj s tým, že problém spočíva aj v tom, ako v niektorých krajinách sa vnímali voľby do Európskeho parlamentu ako až druhoradé voľby. Musia to byť voľby e, sami o sebe. Áno, samozrejme, toto je tiež veľmi zaujímavý aspekt. Áno, tieto čísla, vidíme, že teda došlo k určitému pokresu, poklesu, nebolo to také hrozné, ja som očakával, že to bude horšie. A v každom prípade je to taká situácia pre občanov, ktorí síce majú voliť, pre, majú voliť svojich poslancov v Európskom parlamente, ale na základe národných problémov. A sú tu určití voliči, ktorí sa toho nezúčastňujú. A teraz napríklad mám spraviť nejakú láskavosť z mojej strany v našom, v našom štáte, aby som za ňu volil, aby som volil aj do Európskeho parlamentu? Mňa znepokojuje to, keď, sa, keď si pomyslím, aká bude asi budúcnosť Európskeho parlamentu lebo Európsky parlament e, má širšie kompetencie prosencom Lisabonskej zmluvy, bude mať po zmluve, má už aj teraz, jednoducho musí reagovať na potreby občanov a tento vzťah medzi parlamentom a občanmi, tak tu je ešte toho mnoho, čo sa dá zlepšiť. Ak Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, tak potom bude participatívna demokracia zohráva dôležitejšiu úlohu. To znamená, že máme tu rozličné kanály, máme tu množstvo možností, ako sa podielať na riešení týchto problémov prostredníctvom občianskej spoločnosti napríklad. Toto sú témy, ktoré môžu zabezpečiť vyššiu mieru legitimnosti pre Európsky parlament. Tuto mám dokument z ECOSOKu, máme tu program, ktorý sme schválili, máme tu 22 ťažísk. 22 problémov. A samozrejme, problém, ktorý by sa dal riešiť, je veľké množstvo. Tu máme 170 konkrétnych návrhov. A je konec koncov aj našou úlohou z hospodárskeho sociálneho výboru sa zaoberať takýmito problémami a my sa snažíme podporovať aj radu ministrov a ak sa nám nepodarí rieši tieto ťažiská v spolupráci s parlamentom a s Európskou komisiou, tak tým pádom vlastne Európsky parlament bude mať nižšiu legitimnosť. No dobre, Vychádzajúc z tej argumentácie, ktorú ste spomenuli, tak vlastne v jednotlivých členských štátoch by sa mali analyzovať údaje a malo by sa konštatovať s tým, aký je súvis s vnútornou politikou. Teraz máme už iba pár minút času a poslednú otázku necháme potom Kristýne. Nech sa páči. si chcem sa zopýtať na pakt stability. Myslíte si, že by sme mali Áno, moja otázka sa týka paktu stability, pretože v súlade s účastnými okolnostiami na plenárnej schôdzi došlo k tomu, že musíme zaviesť eh, maximálny deficit vo výške 3 Nebude to nemožné, keď na jednej strane máme negatívny trend vývoja a na druhej strane vynimočný tlak Európskej centrálnej banky. Teda nemyslíte si, že tento pak stability je tak povediať zastaralý? Prosím vás, veľmi stručne. Nemyslím si, že e, je. Myslím, že pani Merkel to povedala veľmi jasne. Myslím, že včera povedala, že najťažšou chvíľou bude chvíľa, keď sa dostaneme z krízy. V tejto chvíli už nemôžeme nič iné urobiť. Musíme sa snažiť e, podporovať ekonomiku všemožne, ale keď e, kríza skončí, budeme sa musieť vrátiť k rozumnému riadeniu rozpočtu a to bude veľmi ťažké, ale budeme musieť pristúpiť takýmto opatreniam. Ja si myslím, že by to bola vhodná téma pre ďalšiu diskusiu e, s pánom Kasadom a s pánom Perisičom, ale žiaľ už nemáme viac času, je pol desiatej. E, povedal som vám, že budeme mať malo času že čas máme obmedzený. Ďakujem vám všetkým za účasť na tej diskusii a stretneme sa tu opäť neskôr.